Srdečne vás vítam na dnešnej e, schôdzi po obede. Máme k dispozícii iba jeden, jednu hodinu a preto hneď prichádzam k programu schválenie e, dnešného programu. Ak nemáte žiadne námietky, e, budeme považovať návrh programu za schválený. Chcel by som vám oznámiť, že aj dnešná schôdza výboru sa vysiela e, na internete. Máme k dispozícii 16 jazykov s výnimkou greštiny, e, stonštiny, lotyštiny, malštiny, galštiny, e, švedštiny. Pán predseda povedal, že aj s výnimkou slovenčina je to zrejme chyba No aj s výnimkou chorvačtiny. Výborne. Ideme hneď k bodu 4 programu. Tu ide o problematiku e, cieľ e, o vzťahu medzi Európskou úniou a Ukrajinou Týka sa to mm, hydinového mesa. pravodajcom pre naše stanovisko gešného výboru teda gešný výbor e, je mm, výbor pre vonkajšie odbor a v mene nášho výboru pán Kuzmuk, ktorému i hneď udelujem slovo. Ďakujem veľmi pekne. Nepochybne poznáte už závery nášho stanoviska. A preto by som chcel predložiť zdôvodnenie to, čo ponúkame výboru pre obchod, gešnému výboru. Sme za to, aby táto dohoda sa urobila čím skôr formou výmeny listov Týka sa to eh, hydinového mesa, spracovaného hm, hydinového mesa eh, podľa asociačnej dohody. Je to potrebné, pretože by sme chceli obmedziť ďalší nárast vývozu z Ukrajiny smerom k Európskej únie neštandardných kusov hydinového mesa. Nebudem zahádzať do detajlov, pretože samozrejme eh, viete, o čo tu ide okoľko e, narastol e, dovoz hydinového mesa do Európskej únie a náš názor je v súlade s názorom e, výboru pre obchod. A navrhujeme stanoviť tri podmienky. Pokiaľ dohoda nadobudne účinnosť, navrhujem, distribuovať eh, tieto kvóty na jednotlivé položky a mesiace. Je to veľmi dôležité najmä aj pre Polsko, moju domovinu, pretože gro dovozu sa uskutočňuje eh, a bude uskutočňovať na polský trh. Po druhé, ako všeobecné riešenie, navrhujeme, eh, aby došlo k zmene e, v, dohodu, v dohode o bilaterálnom obchode, aby sme mohli aj e, dočasne pozastaviť e, preferenčný režim v prípade narušenia trhu. To zatiaľ ešte nie je súčasťou dohody ale domnívame sa, že je to dôležité, aby e, dovoz e, z Ukrajiny nestabilizoval náš trh. Treťou podmienkou by bola povinnosť mm, na strane našich partnerov, čo sa týka určitých e, sanitárnych a fitosanitárnych podmienok a dobrých podmienok pre zvieratá vo všeobecnosti výbor pre obchod súhlasí s takýmto návrhom, ale samozrejme uvidíme, ako na to bude reagovať Európska komisia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz najprv tieňový e, spravodajcovia, kolega Edvigi. Thank you very much, uh... Mr. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, tenivý, ako tenevý spravodajca e, od EPP vítam túto iniciatívu a snahu komisie vyriešiť túto situáciu, ktorá je nepriaznevá z hľadiska záujmov e, Európskej únie, aby sme to čím skôr vyriešili. Aby sme zabezpečili právnu istotu, museli sme aktualizovať asociačnú dohodu s Ukrajinou z roku 2017 Všetci zainteresovaní očakávajú od nás rýchle riešenie. Nechcú, aby sa znižovali eh, dohodnuté pravidla zo strany niektorých ukrajinských výborov. Dúfame, že dohodnuté znenie skonsoliduje situácie a neumožne znižovať pravidla tak, ako tomu bolo predtým. Musíme poskytnúť eh, istotu všetkým zainteresovaným, naše, najmä hedinovému priemyslu Európy napriek tomu už z Ukrajiny e, o 50 tisíc tón e, vzrastlo množstvo e, kuracích prs a všetko, čo bude nad hramec 50 tisíc, bude podliehať clám. Žiadame, aby komisia realizovala túto dohodu čím skôr treba veľmi pozorne sledovať e, realizáciu tejto dohody, dohodnutých pravidel, aby sme chránili odvetvia hydinového priemyslu a našich výrobcov, najmä malé a stredné podniky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolega Ristov. Уважаеми господин председател, смятам темата за... Важный pán predseda, e, domnievam sa, že e, tá týchto tém a narastu poľnohospodárskeho dovozu z Ukrajiny je veľmi dôležitá od augusta tohto roku 40 citlivých produktov dosiahlo limitné hodnoty, napríklad vajce porovnaní s rokom 16 došlo o 50 e, tisícový percentný nárast dovozu hydiny. Je to znepokojúci vývoj a treba posilniť e, postavenie našich producentov. Máme e, negatívny vplyv aj iných dohôd, ako je Merc Mercosur a musíme e, pripraviť e, ochranný mechanizmus. E, Európska komisia musí premyšľať o tom, akým spôsobom by sme mohli znižiť colné preferencie v niektorých odvetviach. A chcel by som položiť otázku zástupcom Európskej komisie. Viete o, o E, e, žiadosti o poskytnutie úveru z Európskej e, banky pre obnovu rozvoj vo výške 100 tisíc eur pre výrobu hydinového mesa v Slovensku. Ja som o tom nepočul, možno, že o tom viete niečo viac. Ďakujem pekne, kolega Kristins. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som vyjadriť podporu odporúčaniu pána spravodajcu. My túto dohodu schváľujeme. Je veľmi dôležité, aby sme obmedzili dovoz z Ukrajiny do Európskej únie. Je to veľmi dôležité pre hydinový priemysel a musíme vychádzať z rozhodnutia rady. Som rád, že máme takéto odporúčania spravodajcu smerom ku komisii E, Ukrajina musí splniť si e, svoje povinnosti v zmysle dohody a musí zosolať svoju legislatívu s našou. A takisto aj v otázke dobrých podmienok pre zvieratá. Ďakujem pekne. Kolega Hösling? Nie? Nehlasíte sa? Kolega Ni- kolegyne Nino? Chcel by som e, povedať, že v Počas e, e, pol roka e, došlo aj k problému zo strany ukrajinských oligarchov musíme podporovať štruktúry, ktoré nie sú monopolistické, ktoré podporujú malých poľnohospodárov musíme zabezpečiť, aby e, nikto nebol penalizovaný e, v dôsledku toho, že dochádza k podvodom pri dovoze hydinového e, mesa. Ehm, to vyzerá legálne, i keď v skutočnosti ide o podvod. Sú tu problémy s označovaním, s kvalitou Eh, mali polnospodári v Európe bojujú za spravodlivé eh, ceny. Týka sa to eh, aj Rakúska a hm, častokrát na stoli rôznych kantín sa dostáva meso, ktoré, o ktorom nevieme, či je kvalitné. Ďakujem pekne, kolega David. Jménem frakce Identita v mene frakcie Identita a demokracia navrhujem, aby Výbor pre polnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzval Výbor pre medzinárodný obchod, aby odporúčil Európskemu parlamentu zamietnutie tohoto návrhu rozhodnutia o uzavretí dohody v mene Európskej únie a to v podobe výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou ktorou sa menia obchodné preferencie <clears throat> pre hydinové meso a prípravky z hydinového mesa, ktoré sú vytýčené v dohode o pridružení medzi Európskou úniou Európskym spoločenstvom pre atomovú energiu a jeho členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na druhej strane. Tento návrh predložím aj v písomnej podobe a to čo najskôr. Počas posledných dvoch rokov došlo k nárastu dovozu e, mesa o 14 násobok z Ukrajiny a ďalšie zvyšovanie nie je možné z dôvodu stability tohoto sektora a preto je dôležité zdôrazniť, že cena 100 eur za 100 kg, ktoré uvádza spravodajca vo svojom dokumente, sú jasným dôkazom toho, že ide o cenový dumping. Uvoľnenie ďalšieho dovozu za tieto ceny by malo E, negatívny dopad pre chovateľov hydiny v členských štátoch a takisto na celý hydinársky sektor v celej Európskej únie. Malo by to negatívne dopady, ktoré by e, nebolo možné riešiť bez zvyšovania dotácií pre chovateľov hydiny. Na to však nemáme dostatočné prostriedky. V súčasnej dobe nemáme zabezpečené rovnaké podmienky pre chovateľov v Európskej únii a na Ukrajine a práve preto z tohoto dôvodu navrhujeme Mm, opatrenie, ktoré sme už povedali na úvod. Hm. Ďakujem pekne. Kolegyne Haze z GUE. Kto, niekto zastúpi? Kolega Flengingen? Yeah, uh, thank you. Ďakujem pekne. Uh, Myslím si, že konzistentnosť je v tomto smere naozaj veľmi dôležitá. Keď tu máme rôzne politiky, nemáme častokrát veľa takýchto príkladov a naozaj neviem, akým spôsobom môžeme pokračovať s tým, čo je tu navrhované a ako nám to pomôže z pohľadu udržateľnosti a zároveň ako nám to pomôže z pohľadu obrany drobnochovateľov, respektíve malých a stredných podnikov je naozaj dobré, aby sme eh, v konečnom úsledku propagovali lepšiu kvalitu, ktorá je v záujme všetkých. Ako by to pomohlo k tomu, že sem dovezieme niečo zvonka, čo nemá dostatočnú kvalitu a nechápem, ako to je otvorené a nechápem, ako to je férové. Bohužiaľ sa to deje príliš často, hoci tomu často nerozumiem. Ďakujem pekne. Máme tu viacerých kolegov, ktorí sa prihlásili o slovo. E, uzatvorím tento zoben. Kollegin Schmidbauer, Kollege Jahr und Kollege Buda. Gibt es noch weitere? Hlasí äh, sa ešte niekto? Keine weiteren Wortmeldungen. Ak nemáme äh, ďalších zajemcov, kolega Šriepier, jedna minúta. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Treba povedať, že toto rozhodnutie má naozaj veľmi veľkú dôležitosť. Od roku 2018 sme videli, že Brusel um, podpísal takúto, takýto veľký dovoz uh, upravených kuracích rezov uh, z Ukrajiny a treba povedať, že naozaj uh, nie je to dobrým príkladom správania, ktorým sa neúmerne zvýhodňuje dovoz z Ukrajiny do Európy. Treba si zároveň uvedomiť, že takéto prípady e, trvalo narúšajú európsky trh a predovšetkým poškodzujú e, malých chovateľov a malé a stredné podniky v hydinovom priemysle, ktoré majú mnoho vyššie náklady na chov hydiny než ich ukrajinskí konkurenti. No a práve preto už vtedy sme s veľmi veľkými ťažkosťami eh, príjmali toto rozhodnutie a stretli sme sa s odporom aj na strane tohoto sektora v Holandsku. Naďalej treba veľmi pozorne sledovať eh, túto prax a zabrániť nelegálnym praktikám. To sme povedali aj minulý týždeň. A zároveň treba veľmi pozorne sledovať aj to, aké budú dôsledky. Ďakujem pekne, kolega Santen. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že tento spis stelesňuje naivitu Európskej únie, ktorú teda táto často preukazuje v kontexte medzinárodného obchodu. Za túto naivitu e, už e, európsky chovatelia hydiny e, výrazne zaplatili a naďalej to tak bude pokračovať, pretože v tomto v tomto kontexte sa Ukrajine podarilo získať eh, dodatočné eh, kvóty a tým sa um, súčasne eh, ukončuje situácia, ktorá bola mimo kontroly týmto spisom a myslím si, že my sa pod to musíme podpísať. Taktiež podporujem z principiálneho hľadiska požiadavku pána spravodajcu, aby sa tu zapracovala ochranná doložka vo vzťahu k novej generácii, ale e, tiež si kladiem otázku, do akej miery sa toto dá realizovať v kontexte konkrétne tejto dohody, pretože tá dohoda už bola dokončená. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegy Neuchel. Ďakujem veľmi pekne nadviažem e, dovoz e, e, určitých kusov z hydiny. Niektorí veľkí e, výrobcovia hydiny z Ukrajiny mm, využívajú rôzne triky a medzery v našej legislatíve, aby vyvážali hydinu v roku 16 20 tisíc tón a potom 80 tisíc tón a stále to narastá. Zaujíma ma, ako vznikli títo medzery v legislatíve. A chcel by som premenúť nášmu výboru že e, exportujeme veľké množstvo hydiny e, z Európskej únie do Ukrajiny. Je to nezmysel. Vyvážame a dovážame stále e, hydinové meso. To nemôže byť cestou do budúcnosti. To je neodborné. A musíme sa sústrediť na vývoz z Európskej únie do Ukrajiny kolega Joge. Vážený pán predseda, vážení kolegovia výbore, treba povedať, že koncom roka 2018 sa objavili nové pravidlá pre dovoz potravín z Ukrajiny a tie vstúpili do platnosti. A podľa Svetovej obchodnej organizácie Zároveň od e, konca oktobra 2018 sú dovozcovia z Ukrajiny postavené do situácie, keď nemôžu vyvážať meso, ktoré spadá do spomenutých kategórií. Naďalej prebiehajú rokovania medzi Európskou komisiou a veterinárnou organizáciou na Ukrajine, aby sa zabezpečilo to, že dôjde k zjednoteniu štandardov inšpekcií a certifikácie hydinového meda, ktoré, hydinového mesa, ktoré je vyvážané z Ukrajiny do Európskej únie, ale väčšina z tohto mesa je opracovávaného mechanicky. V prípade Poľska 90% mesa, e, hydinového mesa je e, úplne alebo čiastočne mechanicky spracovaných. A potom, ako vstúpili do platnosti nové pravidlá, musí byť táto prax ukončená čo najskôr a musíme nastúpiť k veľmi e, rýchlemu e, na prijatiu e, európskych štandardov a certifikácie na Ukrajine, ktoré budú plne v súlade s tým, čo máme v Európskej únii. Ďakujem pekne, pán predseda. V súčasnosti v Rakúsku produkujeme veľmi vysoko kvalitnú hydinu Napriek tomu dostávame veľmi lacný tovar na náš trh. Je tu požiadavka, aby sme maximálne rýchlo vylepšili túto situáciu. Je našou povinnosťou, povinnosťou poslancov a poslanky eh, uzatvoriť takéto medzery. Už som viackrát o tom hovorila, že je to nepripustné, máme povinný model označovania eh, eh, hydiny a ten musí byť e, zavedený aj na Ukrajine. E, naši spotrebitelia musia vedieť, odkiaľ e, pochádza meso v obchodoch. Musíme mať veľmi prísne pravidla spracovania mesových výrobok výrobkov a myslím si, že takéto označovanie poskytne novú šancu našim spotrebiteľom a výrobcom. Ja. Pán kolega Jar, ďakujem pekne, pán predseda. Mm, ide e, o mm, to, že tam e, sa používajú очень nízke ceny e, pre krmiva. Ehm, musíme zabezpečiť veterinárnu kontrolu aj z hľadiska využívania liečiv. Ako to zmeniť? Chceme, aby produkty, ktoré prichádzajú na trh, splňali minimálne štandardy Európskej únie máme tu určitú šancu, keď e, pozastavíme colné preferencie alebo zakážeme e, dovoz a tým e, zabezpečíme určité poistky. Nie sme proti obchodu, ale sme za spravodlivé podmienky. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Diskusie, ktoré tu prebiehajú na úrovni výboru, sa vracajú aj k téme, o ktorej sme už hovorili skôr, keď sme hovorili o Mercosure a dohode s Mercosurom. A videli sme, že Brazília a niektoré ďalšie krajiny nerešpektovali tie štandardy, ktoré boli definované pre vývoze mesa do Európskej únie. A teraz vidíme veľmi podobnú, hoci odlišnú situáciu pri Ukrajine. Takže ako môžeme sa ako sa máme správať v situácie, keď nám sem dovážajú meso, ktoré nesplňa naše štandardy. Za týchto podmienok máme povinnosť e, e, zabezpečiť silnejšiu pozíciu pre nášho spotrebiteľa, ale v opačnom prípade by sa naši farmári stratili. Je dôležité, e, že nemôžeme dovážať hydinové meso bez akejkoľvek kontroly alebo bez akýchkoľvek štandardov, ktoré by boli porovnateľné s našimi. Ja napríklad v našom regióne mám farmu, ktorá skrachovala minulý týždeň a majiteľ tejto farmy nerozumel, ako je možné zabezpečovať na trhu ceno, meso za cenu, ktorá bola o mnoho nižšia ako z jeho farmy. A máme odpoveď. To sú práve tieto vývozy, ktoré by mali aspoň podľa môjho názoru byť zastavené. Ďakujem pekne, kolega Grossen. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Ďakujem pekne kolegovi Kozmíkovi za túto správu. Ale sú tu aj dobré správy, ktoré môžeme ohlásiť. Sú, myslím si, že táto dohoda s Ukrajinou je dozajsta veľmi pozitívnym dielom a je to naozaj dobrý spôsob, ako uzavrieť túto otvorenú tému. aby sme uzavreli tú medzeru, ktorá existuje v súčasnom právnom produkte, kde sa na náš trh dostávajú vlastne produkty e, z hydinového mesa a hydinové meso, ktoré neprešlo dostatočným systémom kontroly kvality, takže to sa uzavrie. Na druhej strane ale vidíme, že sa tu navyšuje kvóta pre dovoz tohoto mesa, ktoré ako keby protihodnotou v rámci tohoto vyjednávania. Ale čo štandardy a čo vynúcovanie adekvátnych štandardov? Takže to je komisia možno skôr otázka pre vás aká je situácia a čo sa reálne deje. V prípade e, dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, nad blahobytom zvierat. prebieha kontrola plnenia týchto štandardov. Existuje tu kontrola súladu na strane Ukrajiny ja si nemyslím, že situácia na Ukrajine zďaleka nie je v súlade s tým, čo máme v Európskej únii, a kedy konečne Ukrajina bude splňať tie štandardy, ktoré máme v Európskej únii. Sú tu viaceré otázky na komisiu. Poprosím vás, aby ste sa ujeli slova. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí vystúpili aj v rámci tohoto diskusného kola. Mám taký pocit, že celkovo je tu taká možno váhavá, ale predsa len podpora pre toto stanovisko. A to na základe toho, že musíme vyriešiť tento problém alebo vyplniť tú medzeru, ktorú tu máme. Ukrajina na základe dohody asociačnej má právo vyvážať neobmedzené množstva kuracích prst do Európskej únie. A musíme konať rýchlo, aby sme zastavili tento tok a aby sme uzavreli tú medzeru, na ktorú viacerí z vás odkázali. Takže som rád, že spravodajca správne identifikoval kľúčový cieľ tohoto návrhu a síce, aby sme uzavreli tú medzeru, ktorú tu máme a aby sme zároveň dali strop na dovozy z Ukrajiny v prípade tohoto konkrétneho produktu. Návrh E, má za cieľ zvýšiť kvótu, ktorú môže Ukrajina využiť o 50 tisíc tón. To nie je zanedbateľný objem, to chápeme, ale je to menej, než Ukrajina vyviezla minulý rok, takže v podstate je to zníženie v porovnaní s celkovým objemom vývozu v minulom roku. A to hovoríme o dovoze na európsky trh, trh kde produkujeme 15 milión tón Takže, a zároveň vyvážame 1,7 milióna tón a dovážame um, podľa našej analýzy 50 ehm, tisíc tón nebude mať žiaden dopad na európsku výrobu alebo na európsky trh. V zásade je to veľmi rozumný objem. Aj v prípade, že teda nemôžeme považovať túto sumu za úplne insignifikantnú. Spravodajca navrhuje, aby Komisia, respektíve Európska únia ešte zaviedli celý rad dodatočných opatrení v prípade tohoto ústupku. Dovolte mi iba veľmi stručne ehm, si prejsť týmito návrhmi. Prvým z nich je, že potrebujeme okrem ŠTRQ mať aj e, zábez, opatrenia zábezpeky. Chcem povedať, že to nie je nevyhnutné. TRQ je oveľa lepší režim zabezpečenia, pretože TRQ tam viete odpoveď skôr ako spustíte. Je to zkrátka strop, nie je tam potrebné žiadne šetrenie na to, aby ste e, analyzovali dopad na trhu. Je to automatický a trvalý strop a trvalo by nám celé mesiace a mesiace, aby sme s Ukrajinou rokovali o e, režimoch e, zabezpeky prípade nástroja FTR, ktoré nepotrebujeme a preto treba zaviesť tento nástroj TRQ čo najskôr, aby sme mali strop na, na vývoz čo najskôr zavedený. Ďalej, roz, spravodajca veľmi rozumne žiada, aby sme preskúmali, či, by sme, či nedokážeme nájsť iný spôsob, ako spravovať túto kvotu formou napríklad mesačných alokácií. Musím povedať, že to nie je potrebné. Kuracie prsia nie sú sezónny produkt. A tá skúsenosť, ktorú máme, je taká, že dovozy z Ukrajiny sú viac menej rovnomerne distribuované počas celého roka a ten súčasný systém, ktorý hovorí o trojmesačných alokáciách, ktoré kontrolujú e, európsky dovozcovia cez licencie je pomerne dobrým systémom, ktorý zabezpečí to, aby nedošlo k mimoriadnemu narušeniu európskeho trhu. Tretí bod, ktorý spomenuli e, ďalší, a to je otázka SPS, a teda podmienok chovu zvierat. Pravda je taká, že Ukrajina dnes ešte plne nerešpektuje naše požiadavky starostlivosti o zvieratá, ale rešpektuje naše požiadavky Ehm, v ostatných aspektách, pretože eh, všetky eh, produkty, mesové produkty, ktoré sú dovažené, musia, musia splňať naše hygienické podmienky a štandardy. Ale Ukrajina súhlasila v rámci eh, dohody o voľnom obchode to, že zavedie systém SPS a teda aj doplnok, alebo teda dodatok k zmluve o podmienkach chovu zvierat, ktorý donúti Ukrajinu, aby vo svojej úplnosti prijala všetky európske zdravotné a bezpečnostné nariadenia, ktoré hovoria o blahobite zvierat, starostlivosti o zvieratá a kvalite eh, živočišných produktov. Ukrajina je jediným štátom mimo Európskej únie, ktorý s tým súhlasil a rada minulý týždeň súhlasila s tým, že čo sa týka eh, tejto dohody, balíčka SPS a dohody, alebo teda doplnku o eh, podmienkach, podmienkach chovu zvierat, je to postačujúce. Takže podľa mňa tá tendencia je rozhodne veľmi pozitívna Ukrajina v priebehu najbližších 3-4 rokov a v svojej úplnosti príjme celé európske aky k SPS, eh, ochrane bezpečnosti a zdravia a takisto aj podmienok chovu zvierat. No a na záver, pán predseda, ešte tu bolo niekoľko bodov, ktoré sa týkali <clears throat> Európskej banky pre obnovu a rozvoj a úveru, ktorý bol poskytnutý ukrajinskej firme, ktorá je predmetom vyšetrovania Banka zatiaľ odložila e, udelenie tohoto úveru a rozhodne to podľa mňa nie je téma, ktorá by mala byť predmetom našich diskusí. Je to skôr otázka e, úveru e, slovinskej firme, ktorú chcú Ukrajinci kúpiť. A takisto je to skôr otázka mechanicky separovaného mesa, kde Ukrajina hovorí o istých obmedzeniach v prípade vývozu tohoto produktu z Európskej únie na Ukrajinu, ale tieto obmedzenia dnes nie sú alebo nie sú zavedené, takže rokujeme s Ukrajinou, aby sme mali neprerušovaný obchod a opäť to nie je téma, ktorá by mala byť predmetom diskusí na tomto výbore dnes. Pevne verím, že výbor bude môcť podporiť so všetkými výhradami, ktoré samozrejme chápem, že výbor bude môcť podporiť e, návrh spravodajcu. Uzavrieme tento problém a budeme chrániť našich domácich chovateľov, vývozcov a zároveň zastavíme ten tok dovozu z Ukrajiny v prípade hydinového mesa. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán kolega Kuzmuk. Poprosím vás, aby ste to stručne eh, uzavreli. Bardzo krótko, ja chciałbym wszystkim Państwu podziękować za cenne... Len veľmi stručne, chcel by som vám veľmi pekne poďakovať za vaše cenné pripomienky. Ďakujem pánovi riaditeľovi za poskytnuté vysvetlenie. Myslím si, že vaše pripomienky nás ubezpečili. No a súhlasíme a dohodli sme sa na právnom riešení, ktoré odstráni existujúce nedostatky ktoré teda e, v rámci e, dohody o pridružení e, s Ukrajinou existujú Myslím, že európskemu poľnohospodárstvu to pomôže. Myslím si, že určite toto riešenie nebude, nespôsobí teda destabilizáciu európskeho trhu, ale odstráni tento existujúci nedostatok. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia do 11. Eh, mm, oktobra treba eh, prekladať pozmeňujúce návrhy eh, na 3. decembra o tom rozhodne gešný mm, výbor. Ideme k bodu programu 5. Tu ide o colné sadzby pre Spojené štáty americké. Ide o presun e, bezsolných kvót od e, Austrálie a Argentíny smerom k Spojeným štátom. Chcem pripomenúť, že je tu e, postup udelenia súhlasu. To znamená, že môžeme buď rozhodnúť o schválení alebo neschválení schválení E, z technických dôvodov e, sa e, neotvorí príslušný postup a pozmenujúce navrhy, návrhy treba oznamovať na sekretariat formou e-mailu. O tom sme už hovorili v návrhu programu. Odozdávam slovo spravodajcovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný od e, e, e, roku 809 máme spor so Spojenými štátmi ohľadom dovozy mesa, ktorý bol spracovaný s použitím hormónov. Európska únia zakázala dovoz takéhoto mesa a vznikol spor v marci 89 bola prijatá e, kvota 45 e, tisíc e, kvalitného mesa, ktoré bolo vyrobené bez používania hormónov. Bola otvorená takáto kvota pri nulovej colnej sadby. Týka sa to nielen Spojených štátov amerických, ale niektorým ďalším krajinám od roku 2009 e, to fungovalo celkom dobre. V ostatnom čase e, vyvstali e, problémy vo vzťahu so Spojenými štátmi, pokiaľ ide o túto kvotu. A podľa dohody v rámci tejto kvoty. 45 tisíc tón, to sa nezvyšuje. Bola stanovená kvóta pre Spojené štáty 35 tisíc tón a 10 e, e, tisíc tón zostáva pre ostatné e, štáty. Vo svojom stanovisku mm, odporúčame gešnému výboru INTA, aby e, sledoval e, týmto smerom. Je to um, v záujme našich plnohospodárov, aby sme vyriešili obchodný spor so Spojenými štátmi, aby tu nevyvstávali problémy, pokiaľ ide o dovoz e, ďalších produktov z EÚ do Spojených štátov amerických. Takže pôjde o dovoz kvalitného hovedzieho mesa E, vo výške 45 tisíc e, tón. To znamená, že pre ostatné e, štáty kvóty sa znížia. Myslím si, že je v našom záujme, aby tento návrh bol prijatý. Ďakujem pekne. Și în opinia mea ca shadow din partea SND. Um, este... Ďakujem pekne. Som tieňová spravodajkynia pre SAD. Podľa eh, nás tento návrh je dobrý pre Európsku úniu. Celkové objemy dovozu eh, hovedzieho do Európskej únie sa nezvyšia, pretože eh, Austrália a Argentina sa vzdajú svojej časti tejto kvóty E, e, e, okrem toho je to dobré pre nás riešenie, pretože dovoz zahrňa iba kvalitné hovedzie meso, ktoré sa produkuje dlhodobo udržateľným spôsobom a pochádza od zdravých zvierat. A je to tretí dôvod, veľmi turbulentných obchodných vzťahov medzi Úniou a Spojenými štátmi a preto je veľmi dobré mm, dosiahnuť e, také dohody, ktoré budú výhodné a pre e, amerických výrobcov. Bez e, ohľadu na najnovšie rozhodnutie VTO s tým, aby sme sa vyhli e, e, ďalším odvetným e, colným opatreniam voči nášmu vývozu do Spojených štátov. Myslím si, že to bude na prospech Európskej únie. Ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že sme v časovej tesne, poprosím vás, aby ste hovorili stručne. Merci, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som chcel najprv teda veľmi pekne pánovi kolegovi Dorfmanovi, spravodajcovi, poďakovať za návrh tohto stanoviska. Podľa nás je to celkom solidný základ pre našu ďalšiu prácu, pokiaľ ide o túto tému, ktorá nechýbala ako ten, téma na všetkých našich zasadnutiach nášho výboru. Ja sa stotožňujem teda so stanoviskom pána spravodajcu. Myslím si, že neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme mali byť proti tom, tejto dohode východe ide skôr o, o prínos, e, že na naše územie budú skôr e, prichádzať kvalitné výrobky a nie teda nekvalitné a treba zabezpečiť, aby tie výrobky boli rovnakého charakteru ako tie naše. Ale v podstate v prípade to, že e, mm, keďže ide len o, o, o v podstate prerobenie kvót, tak by to nemalo mať žiadny negatívny vplyv. Pokiaľ ide o e, naše vzťahy z, z USA, myslím si, že je dôležité, aby v tomto kontexte sa mohol Európsky parlament vyjadriť a e, uložiť aj určité podmienky. Táto teda dohoda voči USA, ale aj voči iným iným krajinám by mala teda sa týkať len týchto týchto e, dohôd a e, ne, ne, neprichádza do úvahy, že by sme zavádzali ďalšie kvoty v rámci iných e, dohôd. Takže tu v podstate apelujem na výbor INTA, aby rešpektoval naše postupy. Ďakujem pekne. Kolega Scott Like by... Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som na úvod povedať, že ma teší, že Európska únia sa snaží zmierniť um, tranzit a teda tieto obchodné um, obchodné dohody a aj um, pravidlá v oblasti obchodu, ktoré narúša um, strana za, za Atlantikom, ale treba, um, teda pri, um, prijať tieto um, opatrenia, ktoré budú zmierňovať napätie v tomto, e, v tomto e, kontexte. E, mali by sme sa ubezpečiť v tom, že americká strana koná bona fide. Ak to nebudem, si tým nebudeme istí, tak nemali by sme akceptovať žiadne dohody. Ako skupina zelených trochu skepticky nazeráme na pridelovanie vyšších kvót voči USA E, tu v podstate mm, e, sa hovedziny týka základná línia európskej politiky a nevieme, prečo by sme mali narúšať obchod našich poľnohospodárov, ale na druhej strane e, chceme, aby, aby sa na druhej strane vyvážalo napríklad čoraz viac vozidiel a produkovali sa väčšie emisie CO2. Máme tu eh, viacero dôvodov, prečo to treba zvážiť. Je tu eh, vlastne tlak na zvyšovanie ďalších kvót v rámci iných dohôd, ako dohoda s Mercosurom či s Austráliou a ďalšia. Eh, ďalší príklad, napríklad Argentína či Uruguay by mohli žiadať zvýšenie kvót v rámci dohody s Mercosurom, aby si vykompenzovali stratu týchto kvót. Čiže je E, treba riadne zvážiť e, naše rozhodnutie v tomto kontexte. Asič, um... Kolegyne Tomašič nie je prítomná. Dobre. Kolega Flanagan. Um, I understand that... Chápem, že e, toto bude mať za následok zvýšenie dovozu do Európskej únie a samozrejme toto je dobrá vec a e, to nám e, teda ho, hovoria, keď sa rieši táto téma, ale skutočnosť je taká, že, že Írska republika príde o trh, ak po, um, um, ak dôjde k Brexitu, pôjde o štvrť miliónovú uh, stratu, teda z hľadiska tón. No a ďakujeme teda um, za toto veľmi pekne. No a my sa snažíme uh, to celé sformalizovať a doviesť sem 35 tisíc uh, tón a pritom strácame ten najväčší trh a treba to naozaj brať vážne a je to podobná situácia ako v kontexte dohody s Mercosurom a podobne, čiže e, akú má dôveryhodnosť e, z hľadiska e, ochrany klímy Európska únia, ak teda takýmto spôsobom umožní dovážať bezhormónové hovedzie meso z Ameriky do EÚ. Už máme bezhormónové meso v Írsku a v iných krajinách v EÚ ak budeme pokračovať takýmto spôsobom, tak to nezvyši našu dôveryhodnosť. Ďakujem pekne. Prihlásili sa ďalšie kolegovia. Praje si ešte niekto slovo? Kolega David? To by bolo. Tým uzavriem zoznam rečníkov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ide o spis, ktorý je veľmi chulostivý a myslím si, že môžeme byť hrdí na, výbor, na výber eh, zo strany EÚ, že sa nebudú využívať vchové hormóny. Dnes teda chápem Európsku komisiu a počujem, ako nám hovorí, že nedôjde k zvýšeniu eh, dovozu hovedzieho mesa do, do Európy. To je pravda mimochodom, pretože táto úprava sa netýka rozsahu eh, týchto kvót. Ale ako je to s tými zvýšeniami, nepriamými zvýšeniami. Ako je možno zabezpečiť a byť e, tým, že táto e, dohoda aj e, potom, ako sa dokončí dohoda s Mercosurom a dohoda s Austráliou, neumožní týmto krajinám mm, si vykompenzovať túto stratu dovozu vo výške 6500 tón. Vážení kolegovia, z pohľadu Taliana hrdého, Európa, ktorý je hrdý na vysokú kvalitu našich tradičných produktov, ktoré ja prichádzam teda z regiónu e, Parmezánu, takže my sme veľmi za dodržiavanie týchto noriem, ale vidíme, že Spojené štáty nemajú až takú ochotu a schopnosť rešpektovať tieto normy a bojíme sa, že to môže vytvoriť nebezpečný precedens do budúcnosti a práve preto vlastne e, do, otázka dohody dovozu o americkom mese by mala byť eh, postavená na veľmi zdieľanom pozornom prístupe a mali by sme si uvedomiť, na čom sú postavené vzťahy medzi USA a Európou. Nemali by sme byť eh, v pozícii, kde ťaháme za kračí koniec. Mali by sme tieto závery aplikovať aj na budúce obchodné politiky a vzťahy. Ehm, Vrátanie novej, novej zelenej dohody, no, nový Green Deal. Ehm, pretože takýmto spôsobom máme presahne nielen na výrobcov, ale aj na spotrebiteľov a zároveň je veľmi dôležité, aby sme sa držali jednostranných racionálnych politík, ktoré budú presadzovať excelenciu, ktorou je známy náš parmezán všade vo svete. Ďakujem pekne. Dank, kolege Bito. Merci, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Všetci máme pocit, že sa tešíme z toho, že budeme dovážať kvalitné hovedzie meso zo Spojených štátov. Paradox e, spočíva v tom, že nemôžeme akceptovať iný e, druh mesa ako kvalitné meso zo Spojených štátov. Našu pozornosť zameriavame na Spojené štáty, to je pravda, ale e, išlo tu aj o iné krajiny, ktorých sa táto dohoda týka. Tiež by bolo teda užitočné overiť si, že aj ostatné dotknuté krajiny, dotknuté touto dohodou, budú poskytovať meso minimálne rovnaké rovnaké kvality ako Spojené štáty, ale zo všeobecného hľadiska netreba si teda položiť otázku, do akej miery je relevantné, tak ako hovoril pán kolega Flanagan, dovážať takéto meso, pričom rovnako kvalitné meso, možno ešte lepšie, sme schopní vyprodukovať na európskom kontinente. Čiže e, túto otázku si treba položiť a súvisí to aj so všeobecným prístupom že budeme naďalej využívať e, poľnohospodárske produkty ako, um, ako menu e, na, na obchodovanie s inými komoditami ako automobily a podobne. Nemohli by sme e, teda pouvažovať o dohode, v rámci ktorej sa takéto dôležité komody ako potravinárske komody vylúčia z takýchto obchodných dohôd. Kolegyňa Schreier-Pirk. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. A mali sme možnosť vidieť, ako eh, sa dodržiavajú dohody, ktoré eh, kde ide o vlastne o preoznačovanie alebo reasignáciu produktov. Ale to samozrejme má nemalé dopady na vnútorný európsky trh, najmä na trh s vysokokvalitným prémiovým mesom. Hm, treba si uvedomiť, že v tomto Euró- v Európe e, vlastne znášame oveľa viac dopadov tohoto všetkého. E, ďakujem pekne za slovo, už toho bolo povedaného veľa. E, všetci trvajú na tom, že tento návrh má byť zamietnutý. A to z toho dôvodu, že na budúce sa bude stupňovať ďalší tlak, ktorý potom následne bude viesť k ďalšiemu ďalším ústupkom, čo môže potom poškodiť polnohospodárov v Európskej únii a na ten priestor, ktorý sa vytvorí, následne budú tlačiť výrobcovia z iných krajín, ktorí potom postupne budú trvať na tom, aby sa nároky na kvalitu dovázaného mesa znižovali. Ja, Veľmi pekne ďakujem. Mali sme tu viaceré otázky e, pre komisiu. Poprosím vás, e, keby ste sa pokusili zmestiť do dvoch minút. For... Tak 50 e, tisíc tón hovedzieho mesa, sme prešli 45 tisíc tón hovedzieho mesa, takže to je, to, je, to je lepšie. Len chcem pripomenúť, že to je kombinácia alebo kulminácia 20-ročného sporu na VTO. Nesúvisí to so súčasným napätím medzi Európskou úniou a USA ohľadom Airbusu a Boeingu. Toto je veľmi starý spor, kde my sme boli usvedčení, že sa mýlime, museli sme kompenzovať USA kvotou 45 tisíc eh, hovedzieho mesa, čo sme urobili. A následne, ako viacerí poslanci povedali, sme len vo fáze realokovania v rámci existujúcej kvóty garantovaný podiel eh, tohoto, tejto kvóty pre USA počas 7 eh, rokov. Čiže počas 7 eh, rokov dostanú 35 tisíc tón z tých 45 tisíc tón. Viacerí z vás hovorili, že tu nie je žiadne zvýšenie kvóty vôbec, eh, že objem sa nemení. Čo sa takisto nemení je fakt, že export z USA naďalej bude musieť splňať naše požiadavky bez hormonovej úpravy a práve preto európsky sektor chovateľov hovedzieho dobytka je veľmi spokojný s týmto nastavením. Americké hovedzie meso je drahšie a menej konkurencieschopné ako meso, ktoré prichádza z Uruguaju alebo z Argentíny, takže náš domáci sektor je spokojný s tým, že prichádza viac mesa, ktoré splňa TRQ a že vlastne ten podiel trhu e, vyplňa e, menej schopné drahé americké meso ako lacnejšie, um, lacnejšia konkurencia z Južnej Ameriky. Takže hovedzí sa, je som to veľmi spokojný. Nekompenzujeme žiadnu krajinu ako protislužbu k alokovaniu väčšieho podielu americkej kvóty. Nikoho nekompenzujeme, ani Argentínu, ani Uruguay, ani Brazíliu mandát, ktorý sme dostali na vyrokovanie e, to, tieto dohody, zakázal akúkoľvek kompenzáciu. To sme aj rešpektovali. Samozrejme, iní dodávateľia s týmto nie sú spokojní, lebo prídu o čas svojho podielu, ale uvedomujú si, že alternatíva voči tomuto je to, že by sa zrušila e, dohoda, e, obchodná dohoda z USA a tým pádom by sa tá kvota úplne stratila a nemala by nič. A práve preto ostatní dodávateľia súhlasili s takýmto režimom. A posledný bod, čo by som ešte povedal, je, že to, čo, čo dostaneme za to. Z, z, zo strany USA dostaneme záväzok, že definitívne uzavre, uzavrú tento 20-ročný spor na pôde VTO. Takže keď sa pozriete na túto dohodu, dôjdete k revízii po 10 rokoch a sa predpokladu, že bude dohoda adekvátne implementovaná Európskou úniou, čo musíme zabezpečiť, tak Európska únia a USA notifikujú VTO, že táto dlhodobá téma, tento spor o e, hovedzie meso je uzavretá. A to je pre nás veľmi dôležité v rámci obhajoby multilaterálneho systému a zároveň nám to dá dlhodobú právnu istotu a to je práve to, čo nám dáva USA protislužbu pri alokovaní časti kvóty pre nich. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne a na záver kolega Hoffman. Budem veľmi e, stručný. Chcel by som ešte raz zdôrazniť to, čo som e, povedal naposledy. E, konáme v záujme nás všetkých a väčšinou pozícia nášho výboru spočíva v tom, že nechceme mať dočinenie s hormónmi upravovaným mesom my sme definitívne ukončili rozhovor so Spojenými štátmi, pokiaľ ide o dovoz mesa, ktoré bolo spracované hormónmi. Musíme definitívne ukončiť takéto diskusie. Je to mm, tým, že naši e, potrebitelia v Európe nebudú akceptovať meso, ktoré e, bolo produkované s využitím e, hormónov. Ďakujem veľmi pekne tým sme ukončili tento bod programu. Teraz 19. E, oktobra môžete prekladať pozmenujúce návrhy do 13. hodiny. 18. E, novembra e, sa stanovisko má schváliť a 7. novembra sa má schváliť vo výbore pre zahraničný obchod. Teraz bod programu 6 rôzne. Ja nemám čo k tomu dodať. Ak nemáme nič viac, um, siedmy bod programu, ďalšia schôdza sa bude konať 4. Uh, novembra o 15. hodiny a zajtra o 11. budeme mať vypočutie mm, kandidáta na komisára. A tým uh,